Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta oral a la Comisión sobre libre circulación de trabajadores. Takže je tu otázka na komisiu o voľnom pohybe pracovníkov. Dočasné obmedzenia týkajúce sa rumunských a bulharských občanov na pracovnom trhu Európskej únie. Najskôr Dávam slovo na túto otázku pani Plump. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár.